Bonjour euh, tout le monde. Dobrý deň, začneme našu dnešnú schôdzu. Najskôr schválime program, sú k nemu nejaké pripomienky. Je prijatý teda program dnešnej schôdze. Dostali ste zápisnicu zo schôdze 3. marca 2011. Ak máte pripomienky, Prosím vás, e, dajte ich na známosť sekretariátu do konca schôdze. Ak nie, bude zápisnica považovaná za prijatú. No a teraz tu máme otázky. Pani Keller a Sargentini nám poslali ústnu otázku, ktorú treba položiť dnes na schôdzi komisii. Skôr ako dáme slovo komisii, chcem vás pripomenúť, že na doplňujúce otázky um, máme právo až po odpovedi komisie za predpokladu, že tieto doplňujúce otázky sa budú priamo týkať uvedenej otázky a uvedenej problematiky. Takže teraz dávam slovo komisii, aby zodpovedala na útosku pani Kelea Sargentini. Je tu komisia prítomná? Áno, výborne. Merci, madame la présidente. Ďakujem, vážená pani predsednička. Ja chápem, že, a pochopil som vlastne, že tu idú že sú tu štyri otázky na komisiu. Všetky sa týkajú oblasti surovín. Prvá otázka je, akým spôsobom stratégia surovín, ktorá bola schválená v roku 2008 v komisii a bola doplnená v roku 2011 prostredníctvom oznámenia komisie berie do úvahy záujmy a potreby rozvojových krajín. Nazdávam sa, že si treba spomenúť a mať na zreteli skutočnosť, že obidve oznámenia pokrývajú dva hlavné piliere. Na jednej strane problematiku prístupu k surovinám, prístup E, za spravodlivých podmienok. A potom je tu celá priemyselná problematika, o ktorej ešte môžeme veľmi dlho hovoriť. A druhý pilier sa týka problematiky rozvoja a najmä záujmov a e, vlastne problémov, ktoré našich partnerov v rozvojových krajinách v tomto kontexte Stratégia už v roku 2008 navrhla niekoľko e, osí, na základe ktorých by sme mali zasiahnuť. Najskôr to bolo posilnenie kapacity týchto štátov k rozvoju. To boli tie najväčšie horizontálne ciele v našej politiky rozvoja. Týka sa to aj aspektov, ktoré súvisia so surovinami. Po druhé, e, presadzovanie e, klímy, ktorá by bola priaznivá pre investície. To znamená zvýšenie transparentnosti kontraktov v oblasti e, využívania banského e, bohatstva a vytvorenie právneho a administratívneho rámcu, ktorý by bol efektívny, a rovnako ako aj efektívneho fiskálneho rámca pre túto oblasť, najmä pre e, podniky zaoberajúce sa ťažbou a ťažobným priemyslom. E, tento banický priemysel e, veľmi často sa rieši v rámci horizontálnych politík Európskej únie aj v rámci aktivít komisie, aj keď táto oblasť nie je špecificky spomenutá. E, bolo tomu tak napríklad, a teraz prejdem k štvrtej zo štyroch otázok, ktorá sa týka rešpektovania ľudských práv pokiaľ ide o túto stratégiu, je jasné, že tak ako aj vo všetkých ostatných politikách, rešpektovanie ľudských práv je, ako aj demokratické pravidlá právneho štátu, sú hlavnými princípmi európskej spolupráce s rozvojovými krajinami. A to nie je preto, že by tento sektor nebol e, rozvinutý v špecifickom rámci pre e, politiku v oblasti súrovín, ale sú tu také všeobecné prvky, ktoré sa vzťahujú na všetkých aktérov a všetky podniky a teda ne, nevzťahujú sa a na spoločnosti a jednotlivcov, ktorí sú aktívni v oblasti E, ťažobného priemyslu. Takže treba sa vyhnúť všetkým nedorozumeniam. Všeobecné princípy e, vrátanie e, týchto noriem, to sú pozitívne veci a dohody, ktoré sme uzavreli s veľkým počtom tretích krajín, teda rozvojových krajín, tak tam sa logicky a priamo aplikujú všetky tieto normy v oblasti ochrany ľudských práv aj na oblasti, o ktorých práve hovoríme. No a teraz prejdem k druhej otázke, ktorú, ktorá nám bola položená. Je to žiadosť o to, aby stre, či stratégia E, vlastne v oblasti surovín obsahuje aj nejaké sankcie, najmä teda pokiaľ ide o tretie krajiny a ťažbu surovín. A ak áno, musím povedať, že nie je tomu tak, ako to bude v súlade s princípmi efektívnosti pomoci v súlade s článkom 208 ktorý hovor, Lisabonskej zmluvy, ktorý hovorí o rozvojovej politike. Stratégia nepredpokladá žiadne sankcie. Keďže ide o stratégiu, tak je to taký politický dokument a nie je to nástroj vhodný na takéto e, aktivity, aj keď by tam možno nejaké sankcie mohli vyvstávať, ale to sa musí diať v celkom nezávislom a oddelenom právnom rámci. Prečo teda nemáme sankcie. Prvá e, vec, ktorú treba zdôrazniť, je, že e, v niektorých prípadoch, najmä dočasne, môžu byť e, v odôvodnených prípadoch aplikované isté obmedzenia. Táto téma bola rozvinutá v rámci rokovaní o partnerstv, ekonomickom partnerstve s krajinami AKT a často sme tak dočasne, e, treba povedať, našli, lebo tieto dohody neboli ešte e, aplikované, našli sme riešenia, ktoré zohľadňovali niektoré špecifické potreby našich partnerských krajín. E, Máme tu teda také veľmi flexibilné postoje v oblasti e, surovín a ich exportu a otázka je, či tieto reštrikcie sú skutočne nejakými efektívnymi a účinnými nástrojmi. My tam máme isté pochybnosti a nazdávame sa, že treba preskúmať túto veľmi e, pozorne špecifické prípady, keď e, môžu byť takéto e, sankcie oprávnené a veľmi často sa nám zdá, že také dočasné výnimky by mohli e, zodpovedať na našim potrebám. Treba samozrejme ešte doložiť, že niekedy niektoré reštrikcie majú formy, ktoré nie sú kompatibilné s dohodami, ktoré sú v platnosti, či už VTO alebo bilaterálne dohody. No a potom je samozrejme, že keď je tu porušovanie týchto dohôd, tak tam samozrejme, že používame postup riešenia rozporov, ktorý je upravený v samotných dohodách. A ešte tu máme tretiu otázku, ktorá sa týka nedostatku, pardon, tretia otázka sa čítala ľudských práv, a štvrtá otázka, budem ju e, e, ho, po, odpoviem na ňu po anglicky, pretože si myslím, že treba, aby sme v, aj k tejto štvrtej otázke boli veľmi presní a teraz uh, už hovorím po anglicky. Aby sme vytvorili neregulovaný a neobmedzený voľný trh a obmedzili reguláciu v daňových otázkach v rozvojových krajinách, ako môže mať e, stratégia surovín ešte stále držať dodržiavať zásady politickej kohezie. E, Nazdávam sa teda, že je tu veľmi vážna ne- nepochopenie alebo nedorozumenie ohľadne obsahom a platnými zmluvami, pretože si myslím, že nikdy sme nemohli skonštatovať, že cieľ, a to je záver, e, je vytvárať deregulované trhy. Teda hypotéza nie je odôvodnená a ja už sa k týmto záverom ani nemusím ďalej vyjadrovať, pretože vlastne tie sú odvodené z tejto nesprávnej hypotézy. Chcem hovoriť o sankciách a reštrikciách. Povedali ste, že reštrikcie môžu byť odôvodnené, keď sú dočasné v niektorých prípadoch. Mohli by ste upresniť, v ktorých prípadoch sú odôvodnené a v ktorých prípadoch nie? A aké obmedzenia, aké reštrikcie má komisia na mysli, keď hovorí o reštrikciách a sankciách? i keď to teraz nie je tu v tejto stratégii, takže kedy sú odôvodnené, kedy nie sú, o aké reštrikcie ide. Simplement. Dve minúty, prosím. Oui, merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som chcel uviesť eh, konkrétny príklad. To je rokovanie o, partners, o ekonomickom partnerstve s krajinami Južnej Afriky, SABEK. Tieto krajiny E, ne, ro, ro, krajinami boli následovné. Tam samozrejme dočasne boli prijaté, pretože dohoda ešte nebola podpísaná, ale hypotézy, ktoré sme zohľadnili a považovali sme ich za odôvodnené, boli buď charakteru e, vlastne zdanenia exportu alebo e, uvalenia istých kvantitatívnych limitov, to ešte samozrejme treba dorokovať, a to by bolo odôvodnené e, dôvodmi nových investícií a podpory nových investícií a samozrejme, že e, to nemôže trvať do nekonečna, pretože investície e, môžu trvať 5, 10, 15 rokov, ale nie do nekonečna, takže to je časové a ďalej sú tam dôvody environmentálne, my máme ďalšie nástroje na ochranu životného prostredia, ale my sme priaznivo naklonení argumentom, ktoré podporujú export, odôvodnený export na základe rešpektovania noriem spojených so životným prostredím. Myslím si, že to sú dve také principiálne e, normy a myslím si, že e, to bude formalizované v zmluve, ktorá bude parafovaná alebo teda podpísaná. Myslím si, že netreba zachádzať ďalej. Myslím si, že tieto dva hlavné dôvody potvrdzujú dve tie hlavné hypotézy e, pomoc s tým rodiacim sa priemyslom a ochrana životného prostredia. Ďakujem. Pokiaľ ide o tému oznámenia predsedničky, chcem spomenúť veľmi vážne udalosti vo Fukushime a riziko, e, ktorému je v dôsledku toho vystavené obyvateľstvo sveta, najmä rozvojových krajín. My vieme, že je tam teda veľká zodpovednosť. Ja som v myšlienkach s obyvateľstvom Japonska, s odvážnymi ľuďmi, ktorí sa snažia obmedziť dôsledky e, tejto situácie. Vieme, že v reaktore 3 e, je plutónium a my vieme, ako dlho trvá, kým sa plutónium rozloží. To sú desiatky tisíc rokov a Európska únia by mala prijať iniciatívy, pokiaľ ide o európske jadrové elektrárne, aby chránila svoje obyvateľstvo. Takisto došlo k vážnym udalostiam v Líbii a tam by sme mali anticipovať potreby obyvateľstva, aby sme boli pripravení. Ja som e, veľmi ocenila tlačové oznámenie pána Grnica. Ďakujem. Európska komisia chce e, tiež niečo oznámiť. Áno, vážená pani predsednička, ja budem veľmi stručný, mám iba dve veci. Chcem vás poinformovať o organizácii DEFCO. My sme v súčasnosti, dúfam, že to je posledná cieľová rovinka. E, komisia by mala schváliť nový organigram koncom tohto mesiaca a potom vám ho oznámime. Pokiaľ ide o politické iniciatívy, budúce oznámenie komisie sa bude týkať správy o rozvojovej politike Európskej únie, to je Accountability Monitoring. Je to zvyčajná správa, ktorá býva zverejnená v apríli a bude sa tam hovoriť o výške pomoci, ktorú budú členské štáty Európskej únie poskytovať. Táto správa je tohto roku dosť dôležitá, pretože e, bude tvoriť základ k správe, ktorú vypracuje Európska rada v júni na základe rozhodnutia minuloročnej rady v tejto otázke. Ďakujem, pani predsednička. Výborne, teraz tu máme bod 7 to je diskusia o e, budúcom rozpočte EÚ v prospech rozvojových krajín. Ako viete, tak je to odpoveď Európskeho parlamentu na zelenú knihu o budúcnosti e, rozpočtovej pomoci a po e, prázdninách bude vydané oznámenie k tejto téme. Výbor DV E, musí vypracovať ako gestorský výbor stanovisko parlamentu a náš kolega Charles Gerens je spravodajcom mm, za túto iniciatívnu správu. Takže dávam slovo e, pánovi Gerencovi, aby nás s touto správou oboznámil. Ďakujem, vážená pani predsednička. Nie je to poprvýkrát, čo e, sa hovorí o tomto probléme rozpočtovej pomoci. Mali sme k tomu viacero diskusí a teraz vás chcem oboznámiť s mojou ústnou správou. To je teda taká verzia, ktorá bola preložená do všetkých pracovných jazykov. A tento dokument máte všetci k dispozícii. Viem, osobne som vždy proti uzneseniam a návrhom uznesení, ktoré sú veľmi dlhé, ale bohužiaľ toto je súčasťou parlamentnej práce, že vlastne treba E, ten dokument zvládnuť čo najlepšie a preto by som chcel ústne prezentovať jasnejšie, o čo vlastne v tejto správe ide. Začníme tými negatívnymi prvkami. Určite si spomínate, že v mojej prvej prezentácii tu bolo isté znepokojenie, pokiaľ ide o návrhy rozpočtu, pretože návrh rozpočtu nemá jednoznačnú podporu, jednomyselnú podporu v členských štátoch. A ja by som chcel ešte zdôrazniť istú ambivalentnosť v postojoch členských štátov. Na jednej strane akceptujú mandát komisie, e, jednoducho posielať peniaze z európskych e, rozvojových fondov súhlasia s tým, aby komisia tieto fondy spravovala a aby tam bola rozpočtová podpora, ale súčasne tieto krajiny vo svojich krajinách tie, takýto rozpočet nepodporujú. Odpoveď je jednoduchá, je tu veľká komplexnosť, zodpovednosť e, potrieb a vlastne pokiaľ ide o tých, ktorí majú právo na kontrolu, tak tam skôr oni sú tolerantní, ale e, aj tam by mala byť zodpovednosť. A pokiaľ ide o zodpovednosť, tak tam sú členské štáty mimoriadne e, e, prísne, ale voči sebe nie. Druhý bod, rozpočtová podpora, my všetci veľmi dobre vieme, čo to znamená. Je to tranzit nie platbami v rámci projektov alebo špecifických programov, ale peniaze budú vlastne e, presúvané prostredníctvom účtov alebo prostredníctvom pokladní. Tam je istá podmienenosť a tam, keď dôjde k nejakému problému v, pri vyplácaní, tak potom vlastne celá pomoc, ktorá E, prechádza prostredníctvom rozpočtovej podpory je ohrozená. Ja neviem, či je to veľmi dôležité e, z hľadiska HDP, či to môže spôsobiť v dotknutých krajinách nejakú makroekonomickú destabilizáciu. Navyše je tu ešte riziko, e, že jednoducho nebudú pokračovať investície v základných sociálnych projektoch. Takže toto sú také dve zdroje znepokojenia, ktoré sa týkajú tých, ktorí problematiku riešia. Ale pozitívne body našťastie majú veľkú prevahu. Rozpočtová pomoca je veľmi mocným prostriedkom presadzovania rozvoja a rozvojovej kapacity, homogénnej rozvojovej e, kapacity v tých príjímacích krajinách. E, pri boji e, proti chudobe je to veľmi dôležité a nevyhnutné aby naše partnerské krajiny na juhu boli schopní byť vlastnými a samostatnými aktérmi svojho vlastného rozvoja. My ich môžeme podporiť, sledovať, ale my nemôžeme ich nahradiť v úlohe, ktorú oni musia jednoducho na seba vziať. Aby sme trochu toto znepokojenie zmiernili, e tak keď treba použiť dynamický prístup, ktorý je podľa môjho názoru veľmi odôvodnený. Pokiaľ ide o donatorské krajiny, tak to sa týka budúcnosti a pokiaľ ide o príjmacie krajiny, je to príležitosť prijať pevné záväzky, aby mohli sledovať svoj vlastný rozvoj a svoju schopnosť zvládať, e, riadiť verejné financie. A to je tiež záväzok, zasiahnuť do participatívneho e, riadenia spolu s občianskou spoločnosťou. A toto by malo mať potom také dvojité dôsledky. Tí, ktorí sú poverení plnením rozpočta v tých príjimateľských krajinách, by mali mať všetci rovnakú úroveň poznatkov, pokiaľ ide o vzťahy partnerstva s krajinami severu, teda s komisiou. To konkrétne znamená, že dohody, ktoré boli uzavreté medzi komisiou a medzi e, príjimateľskými krajinami, musia byť prístupné všetkým, ktorí e, s tým pracujú, a teda predovšetkým poslancom v parlamente. A paralelne my, ako európsky poslanci, by sme mali mať k dispozícii rovnaké údaje. Ak nie, tak kontrola bude absolútne ale vnútorná a to nie je v záujme ani komisie, ani v našom záujme. Pokiaľ ide o presadzovanie parlamentnej kontroly a väčšieho zapojenia občianskej spoločnosti a parlamentu, myslím si, že v budúcnosti možno očakávať, že k tomu dôjde. V budúcnosti, e, pokiaľ ide o ten dynamický prístup, sú tam veľké výhody. Ak tento balíček bude pevne e, urobený, tak e, môže viesť k zlepšeniu absorpčnej a riadiacej kapacity cieľových krajín. Hovorím to preto, lebo tento model prepadol aj v našej samotnej Európskej únii. Dynamický prístup nie je nič viac ani menej ako stávka na budúcnosť v ekonomickej a menovej únii. V niektorých krajinách bol úspešný, niekde nie. Keď eh, ne, úspech nedosiahneme, to môže byť výsledok eh, chýb, ktorých sa dopustili príjimateľské krajiny, alebo to môže byť aj dopad nejakých nepriaznevých okolností, najmä ak sú dynamizované ekonomickou krízou, ktorou ešte stále prechádzame. Čiže my nemôžeme dávať lekcie, pretože nikto z nás nie je neomilný, ale na druhej strane máme isté veci, ktoré môžeme zdieľať. Takže tu nám musíme e, byť veľmi opatrní. A to predpokladá, že by sme mali konať tak, aby prostriedky vnútornej e, kontroly boli vylepšené na úrovni oboch strán, oboch partnerských strán. Pokiaľ ide o dynamický prístup, ten nám umožní e, zmieriť isté e, slabosti a očakávania v tých príjimateľských krajinách a z aj strany by to malo viesť k tomu, že postupne e, pochopíme teda podstatu toho samotného rozvoja a z tohoto hľadiska si myslím, že je v našom záujme podporiť komisiu, aby e, dala prednosť tejto ceste. Avšak niektoré krajiny sú z toho vylúčené v dôsledku slabosti, ktoré poznáme. Ak tieto slabosti sú príliš veľké, tak potom tam nemôžeme E, jednoducho sa zaviazali k rozpočtovej pomoci a to potom vedie k dvom problémom. Na jednej strane my musíme e, ich dosť kriticky až prísne vlastne kritizovať a na druhej strane, keďže ide o krajiny, ktoré majú mimoriadne slabé riadenia, tieto krajiny sú často najmenej pokročilé krajiny, najmenej rozvinuté krajiny, obyvateľstvo je tým pádom dvojnásobne postihnuté, pretože ma bolo v zlej východiskovej situácii a nemá žiadne perspektívy, ktoré by mohli viesť k medzinárodnej spolupráci. To sú stále tie isté dôvody, ktoré vylúčujú obyvateľstvo tých krajín, ktoré najviac potrebujú túto pomoc. A teda obyvateľstvo sa stáva istým rukojemníkom ale my teda chceme, aby naše prostriedky boli transparentné. Čiže toto je taká podstata toho, čo som vám chcel povedať. Roz... My nechceme žiadnu zmenu paradigiem, ani nechceme spochybňovať eh, hlavné to, čo sa dosiahlo, ale najmä pokiaľ ide o záväzky, E, kde došlo k európskemu konsenzu e, medzi európskymi krajinami. Nechceme tieto otázky vôbec otvárať, ale my by sme chceli trochu podporiť tú podstatu. Nemali by sme vyliať dieťa, e, novorodenca spolu s vodou z vaničky. Jednoducho mali by sme si uvedomiť, že vlastne tu máme kredity, ktoré sú istým spôsobom kompenzované aj v tejto rozpočtovej podpore. Ďakujem vám za vašu podporu a netrpezlivo čakám na vaše reakcie. Ďakujem, pán Guerrero, dávam vám slovo. Ďakujem, vážená pani predsednička. Pán Gerenc vo svojej správe, ktorú vypracoval rozpočtovej podpore, treba povedať, že naozaj v poslednej dobe táto otázka rozpočtovej podpory zaoberá centrálne miesto v diskusii o e, politike spolupráce a e, takisto aj rozličné inštitúcie sa im venujú vo svojej práci. My teraz diskutujeme o správe pána Gerenca na budúcej spoločnej parlamentnej schôdzi AKT s Európskym parlamentom v Budapešti budeme hovoriť aj o správe o rozpočtovej podpore. Ja som tam spravodajcom. Komisia navrhuje navýšenie a rozšírenie priestoru e, rozpočtovej pomoci vo svojej všeobecnej politike spolupráce a teda je to téma, okolo ktorej prebieha interinštitucionálna debata ako aj debata na úrovni e, nás s príjimateľskými krajinami. Pán Gerenc zdôraznil, že je to pomerne široká debata, existuje veľa štúdí, aj tu v parlamente už niektoré boli predstavené ohľadne silných a slabých stránkach rozpočtovej pomoci ako spôsobe spolupráce. Je isté, že všeobecné stanovisko, ktoré je široko zdieľané, je, že tie silné stránky prevyšujú slabosti a slabosti v skutočnosti sú rizika, ktorým sa treba vyhnúť, dá sa im vyhnúť a my by sme vlastne mali spustiť pri našom vlastne rozpočto, pri našom, našej rozpočtovej pomoci by sme sa im mali vyhnúť. Ja chápem a myslím, že väčšina nášho výboru chápe, že rozpočtová pomoc by nemala byť podmienená niektorými pravidlami, politickými alebo ekonomickými pravidlami a podmienkami, čo znamená, že sa musí zakladať na politickom dialógu medzi e, poskytovateľmi a príjimateľmi, kde by vlastne by je, kde je potrebné stanoviť priority a tie by mali e, zodpovedať vlastne E, tomu, že tie príjimateľské krajiny by mali tieto priority stanoviť, ale nič tu nevylučuje politický dialog, ktorý by mal viesť k vytvoreniu týchto e, priorít, mal by viesť takisto k spoločnému vytvoreniu hodnotiacich kritérií a mal by viesť aj k základnému prvku, aby rozpočtová pomoc bola efektívna tento zásadný prvok je posilnenie, inštitucionálne posilnenie e, tých príjmateľských krajín, vytvorenie systémov verejného riadenia, zasahovanie aktérov občianskej spoločnosti e, do tohto riadenia a kontrola administratívna aj parlamentná kontrola týchto prostriedkov. O tom ešte budem hovoriť. Čiže nepodmienovať, politický dialog viesť a prostredníctvom dialógu vytvoriť priority, ich stanovenie, vytvorenie hodnotiacich kritérií a posilnenie inštitucionálnych kapacít. Ešte by som chcel zdôrazniť niektoré aspekty, ktoré sú zohľadnené v správe, ale ktoré by ešte mohli správu obohatiť Chcel by som sa zmieniť o niektorých prvkoch. Poprvé, postupnosť. Pán Gerenc už povedal, že možno jedna z takých obáv, ktoré vyvstávajú v oblasti rozpočtovej pomoci, je, že čoskoro sa celkom zmení naša politika spolupráce a staneme sa tým, čo sme robili až doteraz, a síce, že celé naše úsilie budeme venovať len rozpočtovej pomoci. Ale toto nie je, ani to tak nemôže byť. Toto musí byť postup zavádzania a postupného posilňovania rozpočtovej podpory a toto postupné posilňovanie musí byť e, napojené na posilnenie krajín, e, ktoré pomoc príjmajú. Teda táto postupnosť gra- by mala byť aj v rámci rozpočtovej pomoci. Po druhé, kompatibilita. Kompatibilita znamená, že táto rozpočtová pomoc nenahradí iné spôsoby podpory a pomoci, neodstráni, nebuď, neuzurpuje e, si priestor iných pre, určený pre iné spôsoby pomoci. Treba to jednoducho skompatibilniť s týmito ostatnými priestormi. Čiže musíme pracovať na tom, aby došlo k väčšej kompatibilite a vnútornej koordinácii medzi týmito spôsobmi e, pomoci a rozpočtovou podporou. Po tretie, e, generalizácia. Pán Gerenc to už spomenul, že nie je rozumné, aby sme v rámci Európskej únie prostredníctvom komisie viedli expanzívnu politiku rozpočtovej podpory na základe niektorých kritérií, zatiaľ čo krajiny a členské štáty budú túto politiku a tieto princípy ignorovať. Po štvrté a na záver priorit, vytvorenie priorít. To znamená, že aj keď príjimateľské krajiny budú súhlasiť s tými princípmi prísvojenia si a budú schopné stanoviť svoje priority, musíme ich E, presvedčiť, aby viedli dialog s nami a aby sme spoločne dospeli k záveru, že e, boj proti chudobe zdravie sú, a zdravie a sú hlavnými kritériami, o ktoré treba túto rozpočtovú pomoc rozšíriť. No a na záver parlamentarizácia, to znamená, že rovnakým spôsobom, ako sa tu snažíme regrupovať čoraz rozhodujúcejšiu úlohu Európskeho parlamentu v rozvojovej politike EÚ, tak sa budeme e, takisto snažiť pomôcť národným e, parlamentom e, v krajinách, ktoré pomoc príjmajú, aby stanovili vlastné priority, ako aj kontrolu aplikácie týchto priorít, stanovenie kritérií, a to nie len v záverečnej kontrole, ale v celom procese musia národné parlamenty zohrávať dôležitú úlohu. Takže ja podporujem, vítam správu pána Gerenca a dovolujem si teda predniesť tieto moje úvahy z môjho eh, hľadiska. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Slovo má pán Neusser, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, ja budem stručný. Správa pána Goerensa je dobrá je dobrá po obsahovej stránke a takisto je veľmi šikovne zostavená, pretože reaguje na obavy a výhrady členských štátov a mnohých e, poslancov Európskeho parlamentu. Myslím si, že v oblasti rozpočtovej podpory musíme ešte zrealizovať veľa osvety aj e, voči našim kolegom a kolegyňam. Keď sa napríklad rozprávame s kolegami z výboru, výboru pre rozpočet, uh, vidíme, že, je, že sú mnohé e, výhrady voči takejto rozpočtovej podpore. Ja by som sa tu rád zameral na dve veci. Pán Görens spomína v podbode 5 občianskú spoločnosť a aj národné parlamenty, ktoré do toho musia byť zapojené. A momentálne by sme mali ukončiť štrukturovaný dialog. A v tom štrukturovanom dialogu miestne orgány zohrávajú dôležitú úlohu, takže to by malo byť v každom prípade ešte zapojené popri občianskej spoločnosti a národných parlamentoch. No a ešte by som zdôraznil to, čo e, pán Gorenc má v bode 14 napísané, a síce, že by sme mali dbať o to, aby koordinácia členských štátov medzi sebou a členských štátov s komisiou sa zásadne a naliehavo zlepšila, pretože momentálne zažívame v zahraničnej politike to, že nemáme spoločnú zahraničnú politiku v otázke napríklad Líbie a musíme dbať o to, aby tu bola dobrá koordinácia členských štátov a aj koordinácia s komisiou. Ešte posledná pripomienka z mojej strany. Kolega Enrique Guerrero povedal, že všetko toto sa môže udiať len v dialógu. Myslím, že môžeme žiadať aj trošku viac. Nehovorím, že máme spájať rozpočtovú podporu s podmienkami, ale musíme vybudovať demokratické štruktúry a e, vypracovať parametre, na základe ktorých budeme môcť povedať, že s pomocou rozpočtovej podpory dochádza k zlepšeniu základných ľudských práv, Môžeme napríklad skonštatovať proces demokratizácie alebo skonštatovať, že je tu nejaký účtovný dvor, ktorý by parlament kontroloval. Takže to sú všetko veci, ktoré musíme budovať paralelne s touto rozpočtovou podporou. A na záver ďakujem pánovi Görensovi za jeho dobrú správu a za jeho politickú šikovnosť, že na začiatku zapracoval do toho aj obavy členských štátov a europoslancov. Ďakujem pekne. Áno, ja mám tu čest, že vítam skupinu návštevníkov pána e, Görensa. Sú to mladí gymnazisti z, z Luxemburska, takže srdečne vás vítam. A slovo má pán Berman. Alors, bienvenue au Luxembourg. Takže vítam našich luxemburských návštevníkov. A to je veľmi pekné, že ste sem prišli do našho prirodzeného prostredia Malo niekoľko pripomienok a budem hovoriť po anglicky. Takže niekoľko pripomienok e, k rozpočtovej podpore. Ja som spravodajcom vo výbore pre kontrolu rozpočtu a finalizujeme náš návrh v priebehu dneška. Na základe správy Dvora auditorov e, finalizujeme našu správu a myslím si, že je niečo hodné dodať. Správa Dvora auditorov podľa mňa je veľmi kritická Eh, voči súčasnej politike všeobecnej rozpočtovej podpory, eh, tak ako realizuje komisia. Pretože zistenia dvora auditorov naznačujú, že hlavné rizika nie sú dostatočne riešené v tých postupoch, ktoré uplatňuje komisia. Tie hlavné rizika sú tieto dve. Jednak peniaze sa dostanú do nesprávnych rúk, čiže je tam určité riziko spreneverí. Alebo druhé riziko, peniaze sa využijú na projekty, ale tie projekty neprinesú žiadne e, výsledky. No a toto dostatočne komisia nerieši. Bude sa to musieť zmeniť v postupoch, budú tam musieť byť zapracované merateľné indikátory a tie výsledky musia byť kvantifikovateľné, merateľné a až potom môžeme povedať, že všeobecná rozpočtová podpora má uh, reálny, merateľný účinok. Je tu ešte ďalší problém a síce komisia postupuje dynamicky, má dynamický prístup a teda, aby e, niečo bolo opravnené na všeobecnú rozpočtovú podporu, tak tá krajina samozrejme musí preukázať určitý stupeň dobrého riadenia e, verejných financií, riadenia verejných financií. A to všetko je veľmi dôležité, ale komisia je toho názoru, že niektoré krajiny sú uh, na správnej ceste k nejakému lepšiemu riadeniu, k lepšiemu manažmentu financií. A tieto krajiny, ktoré sú na ceste správnym smerom, ktoré teda majú náznaky správneho rozvoja, by tiež mali mať nárok na túto podporu. No a z viac, než, z viac než 30 krajín, ktoré dnes dostávajú všeobecnú rozpočtovú podporu, v 12 krajinách sú veľmi zlé výsledky, pokiaľ ide o index korupcie tento index, ktorý sa zostavuje každoročne. E, takže majú naozaj e, veľmi, veľmi zlé výsledky. Je to pod e, teda hodnotou 3 na 10 stupňovej, 10 stupňovej stupnici. Takže ak máme podporovať tieto krajiny, je potrebné mať striktné, transparentné monitorovacie metódy, aby tam bol aj dostatočný počet pracovníkov na delegáciách Európskej únie v týchto krajinách predtým, než sa vôbec eh, poskytne eh, rozpočtová podpora v týchto krajinách, kde je také veľké riziko z preneverí. A samozrejme sú tam viaceré ďalšie veci. Dalo by sa povedať, že samozrejme, že potrebujeme silný politický dialog s príjmatujúcimi krajinami a táto rozpočtová podpora je viac než len podpora pre projekty, alebo rozvojová pomoc, je to o mnoho viac než spolupráca s mimovládnymi organizáciami. Všeobecná rozpočtová podpora dáva možnosť e, mať veľmi intenzívny dialog s vládami, ale znamená to tiež, e, že je tu potrebná veľká politická vôľa a odhodlanie postupovať jednotne, teda členské štáty a komisia spoločne pretože len vtedy EÚ naozaj využije pridanú hodnotu tých 27 plus Európskej komisie a politickú váhu tejto skupiny. Jednotné odhodlanie zohrať túto silnú politickú úlohu v mnohých prípadoch eh, je mm, veľmi um, ďaleko od eh, reality. Členské štáty chcú konať samostatne, nechcú byť koordinované, chýbajú takéto jednotné pozície. A toto sa musí zmeniť, ak tá všeobecná rozpočtová podpora má byť tým účinným nástrojom, ktorý by sme si želali. Zdieľam názor Šála Gorensa, že rozpočtová podpora je veľmi e, cenným, hodnotným nástrojom potenciálne, pretože potenciálne zvyšuje účasť e, príjmajúcich vlád a celej občianskej spoločnosti. To je dôležité, ale sú tu mnohé ďalšie faktory, ktoré vstupujú do hry predtým, než to bude naozaj také hodnotné, ako by to mohlo byť. Takže sú potrebné zlepšenia, musíme na tom popracovať. Zatiaľ ďakujem. Merci, madame. Ďakujem. Pani Levin, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička a ďakujem pánovi Görensovi za jeho správu. Prečítala som si diskusiu a teda v každom prípade nie som roz, e, eh, expert na rozpočtovú podporu, ale bola to určite zaujímavá diskusia. Ja zdieľam obavy, ktoré práve e, predniesol Tis Berman a Niektoré z vecí, ktoré sú v tej správe pána Görensa, vo mne vyvolávajú otázky. Poprvé, podmienky pre tie krajiny, ktoré majú nárok na, alebo ktoré majú, sú oprávnené na rozpočtovú podporu. Samozrejme, že by tam mali byť podmienky, ale trošku mám obavy, že tie podmienky budú také, že by tieto krajiny mali uplatňovať pravidlá, ktoré stanovuje Svetová banka a Medzinárodný menový fond, pokiaľ ide o liberalizáciu obchodu, pokiaľ ide o odštátnenie e, prírodných e, zdrojov a tak ďalej. Ak to je jedno z kritérií, tak myslím, že sa musíme nad tým zamyslieť ešte raz. A druhá obava je, že teda sa týka transparentnosti. Ak peniaze idú priamo do prijímajúcich krajín, to priamo do ich rozpočtu, tak je tam potom problém s eh, transparentnosťou. Samozrejme eh, viem, že kritici rozpočtovej podpory používajú pojem fungibility, že aj keď vidíte, že peniaze idú na niektoré veľmi jasne zamerané aktivity v oblasti vzdelávania, eh, zdravotníctva, je tam aj finančný priestor pre vládu využiť tie peniaze na vojenské ciele alebo iné účely, ktoré podporovať nechceme. Čiže jednou z našich veľkých obav e, je, ako kontrolovať transfer peňazí do týchto krajín a v týchto krajinách. Čiže zapojiť do toho občianskú spoločnosť, e, organizácie, parlamenty. E, je to nesmierne dôležité v týchto diskusiách, ak sa máme vyhnúť tejto obrovskej možnosti korupcie. Ako povedal pán Berman, Mnohé krajiny, ktoré dnes dostávajú túto rozpočtovú podporu, e, naozaj e, dosahujú veľmi zlé hodnoty na indexe korupcie. Takže toľko moje pripomienky a otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Deva, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Však Görens ako obyčajne odviedol veľmi dobrú prácu na správe, ktorá má svoje limity je obmedzená tým, čo sme už urobili v komisii v parlamente v oblasti rozpočtovej podpory. Pani predsednička, my ako výbor musíme, výbor, ktorý má mm, pod kontrolou rozpočet EÚ na e, rozvojovú pomoc, musíme nastojiť e, na tom nielen, že nám povedia, koľko peňazí sa vynaložilo, ale aby nám povedali aj, aké sú výsledky týchto vynaložených peňazí. Viem, že naposledy sme hovorili o tom, ako ťažko je zmeniť všetky tieto štruktúry, aby sa dali merať výsledky, aby, sa, aby tu boli záväzky k výsledkom, ale komisia ešte stále hovorí o peniazoch, ktoré sú vynaložené. Nedávno to bolo 129 miliónov na programy krajín, ale Opýtajte sa, koľko škôl, koľko nemocníc e, tam je, koľko pacientov bolo liečených, koľko detí bolo vzdelaných. Nevedia. Takže v kontexte rozpočtovej podpory toto je taký lenivý rozvoj. Môžem dať peniaze dotknutej krajine, ministerstvo financí, fajn, nech sa páči. A povedzte, poviete, že niečo sa udialo, ale toto nie je spôsob, ako efektívne využiť peniaze. Takže pokiaľ komisia nebude mať metódy a nástroje, ako merať výsledky, tak by sme e, mali byť veľmi kriticky, pokiaľ ide o rozpočtovú podporu. To je prvá vec. Druhá vec k tej rozpočtovej podpore je, že to nebuduje kapacity v krajine. Niektoré z týchto krajín sú chudobné nie preto, že by nemali dostatok e, peňazí. Napríklad Nigeria nemá nedostatok peňazí, ale majú nedostatok kapacít, technicky vzdelaných ľudí, e, úradníkov, e, administratívu, štruktúry, e, riadenie a tak ďalej. Čiže ak dáme peniaze rozvojovej krajine, vychádzame z toho, že dôvod ich chudoby je, že nemajú peniaze. Ale to nie je správne. Chudobní sú preto, lebo nevedia, ako riadne manažovať ekonomiku, ako tvoriť blahobyt, ako ľudí vymaniť z pasce chudoby, ako zvýšiť kapacity, ako dosiahnuť konkurencieschopné hospodárstvo. Takže ak dáme rozpočtovú podporu, je to len ďalší lenivý spôsob, e, ako veci robiť bez toho, že sa vybudujú kapacity. Po tretie, rozpočtová podpora môže viesť k obrovskej korupcii, pretože komisia naozaj nemá metódy a technológie, ako zistiť, či dochádza ku korupcii alebo nie. No a ak som ja krajina a chcem vynaložiť X na zdravotníctvo a Y na obranu a na, na e, zabezpečovanie zbrania nejakých nejakých E, prešpekulovaných zbraní, ktoré zostrelujú nejaké lietadlá a nemám na to peniaze z daní. Ehm, musím dať peniaze na zdravotníctvo, školstvo a tak ďalej. Potom príde EÚ a povie mi, že dám dáme vám 100 e, miliónov na školy a nemocnice, tak ja ako krajina si poviem, fajn, tie peniaze dá mi EÚ a ja tie peniaze, ktoré by som bol musel vynaložiť na nemocnice a školy, e, použijem na kúpu zbraní a nové uniformy pre armádu. No ako tomu zabraníte? Aj keby tu boli riadne národné účtovné systémy v národných parlamentoch, keby tam boli e, kontrolné výbory, ktoré by monitorovali vynakladanie peňazí, ktoré poskytuje EÚ, vieme, že sa v rozvojených krajinách veľmi boja vlád. E, čiže faktory viditeľnosti a, a zodpovednosti e, nefungujú tak, ako, eh, ako fungujú u nás, keď sa my postavíme komisii, pretože eh, bol by potrebný veľmi, veľmi odvážny poslanec, ktorý by spochybnil alebo ktorý by si dovolil uh, napadnúť nejakého uh, poslanca alebo ministra, uh, ministra vlády alebo prezidenta. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som zablahoželať pánovi Gerezovi u kvalite jeho správy. Myslím si, že veľká väčšina nášho výboru je za e, takéto modality poskytovania e, pomoci. Je tu veľmi podrobná diagnostika toho, čo treba zlepšiť, ale chýba tu, tu také dosť, také, chýba tu e, také dôležité opatrenie, a to je decentralizácia časti rozpočtu, či to už pôjde o všeobecnú alebo sektorálnu podporu. Takže vo, pri, vo viacerých prípadoch sme skonštatovali, napríklad v štruktúrálnom dialógu, o ktorom budeme o chvíľu hovoriť, e, že rozpočtové fondy sa príliš malo mie, e, množstve a malej frekvencii dostávajú na tú lokálnu úroveň, kde sú potrebné. Takže táto e, lokálna podpora je nevyhnutná pre akúkoľvek rozvojovú stratégiu a z tohto pohľadu ro- lokálne a regionálne orgány môžu zohrať centrálnu úlohu, e, plne podporovať toto úsilie. Poznajú potreby e, svojich e, komunít, čo je potrebné v oblasti vzdelávania, dopravy, zdravotníctva. A preto som presvedčený, že časť tejto rozpočtovej všeobecnej podpory a sektorálnej podpory v súhlase, súčinnosti s centrálnou vládou sa musí dostať na lokálnu a regionálnu úroveň týchto e, krajinách, takže e, navrhnem v tomto zmysle pozmeňovací návrh spravodajcovi. Ďakujem. Pán Martinez, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Chcem e, poblahoželať pánovi Gerencovi Pán Deva mu zablahoželal za pravicu, ja mu zablahoželám za ľavicu. A takže možno by bolo dobre, keby aj zástupcovia ďalších e, skupín sa pripojili k tomuto širokému spektru podpory tak zľava ako aj správa. Správa je veľmi zaujímavá o stále sa opakujúcej téme, o ktorej už celé desaťročia diskutujeme. Nie, netreba už nič dodávať vlastne k tomu, čo povedali kolegovia. Ja som bol vždy za rozpočtovú pomoc, aj keď chápem nebezpečenstvo, na ktoré sa upozorňovalo už pred 40 rokmi, e, že sa tu vytvára istý fenomén podávania kojeneckej fľašky, že dieťa, ktoré si zvykne, že mu stále podávajú cumlík a keď mu zoberú riete ten cumlík s fľaškou, tak zomrie, pretože odmieta inú potravu. Takže aj analogicky, aj tieto niektoré štáty by sa mohli, si môžu zvyknúť na správovanie svojich e, prostriedkov vďaka podpore, ktorú dostávajú bez toho, aby hľadali e, cesty k sebestačnosti. Toto je fenomén, ktorý už bol preskúmaný a, my, a mal by nás viesť k tomu, aby sme pri rozpočtovej pomoci e, povedali, že našim cieľom e, nemôže byť to, aby si zvykli tieto krajiny prežívať na základe rozpočtovej pomoci, ktorú dostávajú zvonka. E, takže ja mám ešte niekoľko takých drobných pripomienok, k tomu povedala pani Levin. A ja som znepokojený, e, keď sa medzi kritériami objavilo kritérium prispôsobiť sa konaniu takých inštitúcií, ako je Svetová banka, e, Medzinárodný menový fond a tak ďalej. No a posledná pripomienka ma vedie k paradoxu, ktorý sme my zažili e, už niekoľkokrát, pokiaľ ide o úsilie za to, aby všetky spôsoby spolupráce vlastne fungovali na základe prisvojenia si. To znamená, aby poberajúce krajiny si určili e, oblasti, do ktorých máme e, my pomáhať alebo smerovať našu pomoc. A dostali sme sa do paradoxu, keď krajiny, ktoré vlastne e, žiadame od týchto krajín, aby nám povedali, aké sú ich priority a keď sa nezhodujú s tým, o čom si myslíme, že by mali byť ich, priority, tak potom už hneď spochybňujeme samotný princíp tejto, tá, tohto kritéria. Takže ja by som chcel pripomenúť, že na toto by sme mali hľadať riešenia prostredníctvom dialógu a pochopenia, aké sú ich priority a možno, že im nejak navrhnúť po isté požiadavky, ktoré naši občania, ktorí sú práve tí, ktorí sú tými skutočnými darcami, pre ktorých teda je to zaujímavejšie. Enrique položil také tri alebo štyri, predstavil tri alebo štyri body, my s tým úplne súhlasíme a zdravosť, bojo, vykorenenie chudoby, ale Enrique nenaznačil si jeden prvok, ktorý je dôležitý a síce pomoc e, poľnohospodárstvu, e, ktoré e, zabezpečuje prežívanie a prežitie. To znamená, že nestačí, keď v rámci AKT, v rámci priorít, ktoré nám tí, títo partnery predstavujú, ani jedna z týchto krajín tam nemá zmienku o poľnohospodárstve, o tomto základnom poľnohospodárstve, ktoré má zabezpečiť tie základné životné potreby a my vidíme, že ako e, sa to v mnohých častiach sveta práve toto e, poľnohospodárstvo e, upadá, aj jeho produktívna kapacita upadá. Takže ja si myslím, že toto by mala byť jedna z prioritných tém ktorú by sme mali do týchto našich kritérií zahrnúť. Vzdelávanie je samozrejme dôležité, ale produkovať poľnohospodárske výrobky, ktoré by umožnili prežitie, je tiež veľmi dôležité a myslím si, že to je veľmi veľká a dôležitá priorita. To je všetko z mojej strany, pani predsednička. Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán Cortés Lastra. Sí, gracias, Ďakujem, vážená pani predsednička. Najskôr chcem poďakovať spravodajcovi pánovi Gerencovi za návrh správy. Je to veľmi dôležitá práca pre vývoj rozpočtovej pomoci a chcel by som zdôrazniť niektoré výhody tejto rozpočtovej pomoci. E, týka sa to predovšetkým agendy efektívnosti tejto pomoci a my s princípmi už vlastne súhlasíme tak e, darcovi, ako aj príjimatelia. Poprvé, ten princíp e, udeľovania, tam nebudem žiadnu polemiku otvárať, lebo všetci s tým súhlasíme. Po druhé, e, treba podporiť, aby rozvojové krajiny viedli preferenčné politické dialógy. Po tretie, zredukovať byrokratizáciu pri delení tejto pomoci. Po štvrté, dať, e, umožniť darcom, aby pomáhali stanoviť e, kritéria priorit pre príjimateľov, ale možno by bolo dôležité posilniť mechanizmy parlamentnej kontroly a dohľadnú kontrolu a dohľad nad rozdeľovaním tejto pomoci vo všetkých štádiách jej poskytovania. Ďakujem. Merci. Ďakujem a teraz dávam slovo Európskej komisii pán Jose Correra Núñez. Môžem vás požiadať, aby ste sa vyjadrili stručne, aby pán Gerenc mohol e, sa tiež vyjadriť na záver, lebo už sme veľmi prekročili náš rečnícky čas. Ďakujem. Merci, Ďakujem, vážená pani predsednička. Budem veľmi stručný pretože tento dialog vedieme už niekoľko mesiacov od okamihu, keď sme začali pracovať na tejto téme. Je to veľmi plodný dialog a umožnil nám v rámci zelenej knihy prijať isté dôležité odporúčania na základe otázok, ktoré už zazneli v zelenej knihe. A teraz, ako ste už aj povedali, my pracujeme na príprave oznámenia komisie o rozpočtovej pomoci a teda aj táto diskusia e, bude slúžiť k tomu, aby sme rozšírili našu reflexiu o týchto témach. Nebudem zdlhavý, poznamenali sme si všetky návrhy, námety, ale chcel by som zdôrazniť dva alebo tri body. Prvý bod sa týka diskusie o podmienenosti a národnej zodpovednosti E, týchto, v týchto štátoch. To je niečo, čo veľmi silne zaznelo v Zelenej knihe aj v našich konzultáciách a to je oblasť, ktorú naozaj hlubkovo riešime v rámci prebiehajúcich prác a niektorých indikácií, ktoré komisár Pilbex už e, uskutočnil v posledných týždňoch na túto tému a ukazuje, že komisia naozaj seriózne a integrovane na tejto téme pracuje. To isté sa týka aj ďalších kritérií. Z debaty som videl, že sú tu isté stanoviska, či už v rámci prác, ktoré my teraz e, pripravujeme. E, boli tu však aj ďalšie vystúpenia, ktoré konštatujú, že my sme sa zamerali na slabosti systému a že parlament tiež ale kým diskutujeme o korupcii, tak to je bod, ktorý bol zdôraznený v zelenej knihe a ktorý sa hlbkovo rieši v oznámení, treba brať do úvahy skutočnosť, že to je veľmi komplexný fenomén. Keď vychádzame z údajov, tak sa pokúšame porovnávať rôzne údaje, tak nenachádzame tam veľkú koreláciu. Napríklad zoberme si takú Keniu, kde na pokiaľ ide o korupciu, tak táto krajina je na veľmi nízkej úrovni, to znamená, že tam veľmi vysoká miera korupcie, ale na druhej strane, ak porovnávame údaje, in, e, ukazovatele rozpočtovej transparentnosti, tak Kenia je nad priemerom. Čiže toto sú prvky, ktoré treba e, vziať do úvahy a ja vás môžem uistiť, že to je oblasť, na ktorú my sa veľmi špecificky zameriavame. Ďalšia otázka sa týka výsledkov. Keď je tu nejaká organizácia, ktorá iniciovala a ktorá je v popredí tohto prístupu, tak to je komisia, ktorá zaviedla tento prístup založený na výsledkoch. Ale všetci uznávame, že sú tu ťažkosti a tie treba prekonať. Ďalšie inštitúcie, Svetová banka, e, Africká rozvojová banka a tak ďalej pracujú na zlepšení svojho prístupu, svojich dispozitívov, Svetová banka e, nás požiadala o konzultácie, pretože vie, že aj my na tejto téme pracujeme. Treba zlepšiť prístup založený na výsledkoch, ale aj rozpočtový e, prístup je zakladaný na výsledkoch, ktoré e, napríklad už boli zohľadnené aj v Parískej agende a v ďalších. A bolo to už zavedené v roku 2000 vo znamení komisie. Posledný bod, ktorý chcem spomenúť a zdôrazniť, je vzťah komisie a členských štátov. Nezabúdajme, že po oznámení e, v roku 2000 koordinácia v teréne v členských štátoch sa veľmi posilnila. Rozpočtová pomoc z rozličných krajín, z väčšiny krajín, najmä tam, kde sú aj ďalší E, darcovia, lebo často sa cítime osamelí, sa robí prostredníctvom veľmi silných koordinačných mechanizmov. A aby sme túto koordináciu v teréne posilnili, tak sme od minulého roku e, vytvorili pracovnú skupinu e, tu, ale ale aj v hlavných mestách členských štátov, aby sme posilnili koordináciu v oblasti rozpočtovej pomoci. A môžem skonštatovať, že aj keď E, úvodné debaty boli veľmi živé, veľmi zásadné, boli tam rôznorodé stanoviska, predsa len sa podarilo vytvoriť e, ovzdušie dôvery a máme prvé výsledky. Takže koordinácia sa výrazne zlepšila. My očakávame, že na základe tohto oznámenia budeme môcť e, pripraviť konkrétne návrhy na posilnenie koordinácie a my dúfame, že tento rok alebo na budúci rok sa tým bude zaoberať aj rada. Ďakujem. Merci. La parole est à monsieur Görens. Ďakujem, pán Görens, na to uzavrie. Merci, madame la Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade chcem poďakovať pánovi Gererovi, ktorý je spravodajcom pre rozpočtovú podporu eh, aj v zomoždení krajiny AKT. Eh, ja by som eh, chcel poďakovať za podporu kolegov. Ďalej, pán Neuser má pravdu, že by sme nemali podceňovať kritiku smerovanú na rozpočtovú podporu. Samozrejme, je našou úlohou e, upokojiť verejnú mienku, ktorá je veľmi rezervovanú podporu. Takže všetky odporúčania pôjdu týmto smerom. Pán Berman potvrdzuje, že treba mať inteligentné hodnotenie Áno, nejde len nejaké také hociaké hodnotenie. Ak za 30 rokov e, máme stále rovnakú, rovnaké množstvo aj alimenta, a teda potravinových produktov, e, tak to je nedostatočné hodnotenie. A, e, správne hodnotenie by bolo, že toto a toto sa za posledné ich x rokov strojnásobilo. Nemôžeme len povedať, že daný región strojnásobil svoju potravinovú produkciu a že by toto nebolo považované za úspech. Takže eh, z môjho pohľadu nemôžeme vždy eh, uplatňovať len kritéria MMF a Svetovej banky, oni sa môžu miliť. Pokiaľ ide o štruktúrálne prispôsobenie vyžadované MMF, to má tiež svoje eh, negatívne stránky. Keb, by všetky priemyselné rozvinuté krajiny poskytli 0,7 svojho HDP týmto rozvojovým krajinám, tak by tá situácia bola podstatne odlišná. Čiže je tu aj korelácia medzi e, konaním rôznych e, aktérov. A takisto aj Svetová banka sa môže by míliť. Máme tu internú štúdiu, ktorá naznačuje, že krajiny, ktoré zliberalizovali svoj obchod bez e, teda podpory Svetovej banky, majú lepšie výsledky než e, tie krajiny, ktoré postupovali podľa toho, čo určuje Svetová banka. Samozrejme, že by sme mali byť tým trendsetterom, prečo byť príliš neskromný. Predsa nie my budeme klačať na kolenách pred Svetovou bankou alebo MMF. My máme veľmi konkrétnu zodpovednosť Eh, pokiaľ ide o smerovanie. Pán Deva, sympatický aj skeptický. Áno, samozrejme, že e, treba tu riešiť viaceré aspekty. Kon- kolonializmus, paternalizmus. No a všetky tieto e, postupy ako by zlyhali a musíme nájsť nejaké nové cesty. A keby tu boli e, problémy, som presvedčený, že treba akceptovať aj riziko, že mm, tie prísľuby e, budú pos, podstatne vyššie než e, len e, tie možné rizika. Ak by, sme neuro- ak by sme to len prepočítavali, tak by sme neurobili nič, pretože by sme boli príliš obozretní. E, teda rozpočtová podpora nie je nejaký biankošek. Je to nástroj, nástroj v službách jedných z najušlachtilejších cieľov eh, rozvoja politiky. A pani Leven, máte obavy, ktoré čiastočne zdieľam, ale len čiastočne, pretože pokiaľ ide o rozpočtovú podporu, nemyslím si, že je tu nevyhnutne automatické prepojenie, ako ste povedali, medzi zvýšením do, rozpočtových dotácií pre krajinu a snahou tejto krajiny zvýšiť e, rozpočtové výdavky. Ja osobne si myslím, že to nefunguje takto, vzhľadom na to, že väčšina konfliktov, ktoré dnes zažívame, sú e, vnútronárodné a nemusí to byť práve armáda, ktorá bude vybavená z pohľadu diktátora. Myslím si, že skôr policia potrebuje do ďalšie e, prostriedky na to, aby dokázala sa vysporiadať s problémami. No a my e, chceme podporiť e, a teda vidíme regionálnu integráciu v Afrike a prebieha to vlastne na dvoch úrovniach. Jednak na úrovni kontinentu môžeme spolupracovať s Africkou úniou, s jej mierovou komisiou, ktorá je určite nevyhnutnou inštáciou, pokiaľ ide o mm, bezpečnosť a mier. A takisto tu máme Európske rozvojové fondy a potom je tu v, vo všetkých týchto e, regiónoch určitý politický proces, ktorý sa zaoberá aj bezpečnosťou a myslím si, že keď sa to všetko e, počíta, tak tá snaha vynakladať e, viac prostriedkov na obranu je značne zmierňovaná všetkými týmito faktormi, ktoré som tu uvádzal. A pán Tivoli má pravdu, keď hovorí o decentralizácii, áno, ale musíme tu mať skutočný nástroj decentralizácie. Na začiatok to boli len, na začiatku to boli takí veľkorysí darcovia, ktorí dali tu a tam trochu peňazí tým chudobným, no a potom tu bol holandský socialista Jan Tronk, ktorého si veľmi vážim. A teda pani predsednička socialisti voči mne boli veľmi, veľmi pozorní. Takže možno, že by som sa mohol provizorne nejako uh, pripojiť k skupine socialistov. No ale tento, tento e, holandský socialista povedal, že ide o proces e, v etapách. Jan Pronk tiež povedal, že nevyrieši sa všetko, ale delegujú sa právomoci e, zastupiteľstvám v príjmajúcich krajinách a rozpočtová podpora to je tá posledná etapa. Takže naozaj je to veľmi, veľmi decentralizované od e, teda hlavných miest, ktoré rozdelujú prostriedky a my chceme vlastne podporiť ten skutočný ten lokálny rozvoj. Nepovedali ste v podstate nič proti tým princípom, ktoré sú navrhované v rámci tohto uznesenia, takže myslím, že e, sme sa dopracovali k veľmi širokému konsensu a dúfam, že komisia, ktorá e, e, tu naznačuje možno aj nové cesty, nám pomôže v zvládanie týchto víziev v budúcnosti. Ďakujem pekne a pripomínam, že lehota na podanie pozmeňovacích návrhov je 11. apríl 12.00 eh, a môžeme prejsť k bodu 9 nášho programu. Čakáme na pani Francesku Balzány, ešte tu nie je, takže v bodu 8 sa vrátime potom. Takže bod 9, tam máme 38 pozmeňovacích návrhov k stanovisku pani Gress externá dimenzia sociálnej politiky, podpora eh, soc sociálnej práce, sociálnych štandardov a sociálnej zodpovednosti v Európe a pani Gres si prijala výmenu názorov o, svojich, o týchto pozmeňovacích návrhoch, aby teda každá skupina mohla upresniť svoje pozície k týmto pozmeňovacím návrhom. Určite si spomínate, že koordinátori sa 26. januára rozhodli, že tie kompromisné pozmeňovacie návrhy a tie žiarosti oddelené eh, hlasovania budú zapracované do záverečného hlasovacieho zoznamu a takto to má byť zaslané sekretariátu najneskôr do 13.00 v deň pred hlasovaním. Takže e, žiadny pozmaňovací e, ani kompromisný návrh nebude môcť byť podaný po ešte e, tejto výmene názorov. Pani Gres, máte slovo. Áno, ďakujem pani predsednička, pokúsim sa trošku získať čas vzhľadom na sklz na našom programe. Už sme mali výmenu názorov k tomto vodu a a po, po, ak vás správne chápem, tak už vlastne tu nie je ani manevrovací priestor, ale v každom prípade táto výmena podľa mňa je zaujímavá a dôležitá. Takže chcem pripomenúť, že e, hlavnou myšlienkou tohto stanoviska je napraviť uh, tie uh, rôzne uh, E, situácie, pokiaľ ide o sociálne normy a podmienky práce. E, je to veľmi jednoduché. V obchodných dohodách sa hovorí niekedy o sociálnych normách, niekedy sa hovorí o sociálnych právach, niekedy sa hovorí o tom v klauzule o ľudských právach, ale e, jednoducho nikdy sa nehovorí o dohovore MOP, čo je veľmi neuspokojivé. Eh, konštatovania, na ktorých sa všetci zhodneme, je, že je tu nedostatočná realizácia a skutočne eh, trvám na tom slove realizácia sociálnych noriem, čo samozrejme je v rozpore s, eh, so všeobecným uplatňovaním a samozrejme, nemáme teda homogénnosť, o čo, po čom vlastne žiadam v tejto správe, v tomto stanovisku, napríklad aby sme realizovali e, mileniové rozvojové ciele. No a samozrejme ďalšia myšlienka je eh, mať tam ten sociálny rozmer vo všetkých postupoch e, zahraničnej služby. Uh, už sme sa dopracovali k mnohým kompromisom, uh, k niektorým tým pozmeňovacím návrhom, ktoré tu boli predložené, ale chcela by som ešte raz povedať, že taký dobrovoľný prístup a určitá motivácia, to nestačí. Je teda absolútne nevyhnutné pristúpiť k záväzným mechanizmom a k záväzkom, ktoré budú mať právny dopad. Takže teoretické diskusie, áno, to je všetko fajn, ale chýba nám tu reali- e, realizačný mechanizmus, homogénny mechanizmus e, vo vzťahu k týmto sociálnym normám. Myslím si, že a to by posilnilo dôveryhodnosť EÚ v tejto oblasti. E, takže toľko som chcela dnes predpoludným dodať a ďakujem, že ste mi dali slovo. Pán Talia, máte slovo. Euh, ďakujem pani Grez. E, chcem zablahož- pani predsednička, chcem zablahoželať pani Grez k kvalite jej správy. Tá je naozaj veľmi významná. Z pohľadu dnešného popoludňa. Eh, mnohé pozmeňovacie návrhy, ktoré boli predložené skupina S a D, chce upriamiť pozornosť najmä na následovné body. V prvom rade výbor musí popracovať, mm, respektíve komisia musí popracovať na e, typovej sociálnej klauzule, ktorá by bola vo všetkých takýchto dohodách, e, bilaterálnych ako aj multilaterálnych dohodách. Čiže je nevyhnutné aby e, tie dohody, o ktorých momentálne komisia e, rokuje, obsahovali takúto sociálnu klauzulu, aby e, rozvojové krajiny v svetovej globalizovanej ekonomike dbali aj na blaho pracovníkov. EÚ musí celou svojou váhou trvať na tom, aby finančné medzinárodné inštitúcie a nadnárodné spoločnosti boli skutočným príkladom, pokiaľ ide o sociálnu zodpovednosť, keď fungujú v rozvojových krajinách, najmä pokiaľ ide o detskú prácu. A napokon myslím, že je absolútne nevyhnutné, aby komisia viac zapojila odbory a mimovládne organizácie do podpory sociálnej zodpovednosti podnikov E, tak pokiaľ ide o e, túto politiku v rámci e, VTO a ďalších medzinárodných organizácií, ako aj v programoch, ktoré sú výsledkom dohodu, do, bilaterálnych dohod a regionálnych dohodov o spolupráci. Ďakujem pekne. Merci. Ďakujem. Ďakujem a chcem vám pripomenúť, že tento návrh stanoviska že budeme o ňom hlasovať dnes popoludní o 15. hodiny. A teraz ideme k bodu 8 mandát na trilóg, pokiaľ ide o návrh rozpočtu na rok 2012. Roz, výbor pre rozpočet pripravil uznesenie, kde boli stanovené hlavné línie parlamentu vzhľadom na rokovanie o rozpočte s radou v rámci rozpočtového trialógu e, my musíme predložiť naše stanovisko rozpočtovému výboru v maji Spravodajcom je pán Görens. E, e, parlamentný výbor stanovil svoje priority a správodajkyňa pani Balzány prišla dnes na našu schôdzu. Ja ju vítam a hneď jej dávam slovo. Grazie per questo incontro. Il, ehm, la procedura di bilancio è al... Ďakujem Rozpočtový postup je teraz v tých úvodných etapách, ktoré sú veľmi delikátne. Je to etapa, kde sa zaoberáme rôznymi ustanoveniami a surovinami, aby sme dokázali realizovať transparentnú, jasnú politickú akciu. Preto definujeme rozpočtové priority. Tento rok sme spravili návrh a to uvidíte, že v pracovnom dokumente z februára je aj uznesenie, rezolúcia. My tu chceme zabezpečiť konzistentnosť v prioritách v očakávanom rozpočte na rok 2012. Zaoberáme sa aj hlavnými cieľmi stratégie 2020, aby sme dokázali ju zabezpečiť, aby sme mali správnu metodiku. Pokúšame sa zameriavať na stredno až dlhodobé ciele, aby sme zapojili aj členské štáty a spojili úsilie na práci k spoločným cieľom. Preto sa musíme zamyslieť nad tým, čo sú spoločné európske ciele. Toto je ten celkový rámec, všeobecný rámec. Tu musíme definovať práve tie správne nástroje. Kríza ešte nepominula. Každý z nás bude musieť v rámci svojej právomoci definovať priority, naliehavé opatrenia, ktoré by mali byť v rozpočte na rok 2012. My musíme konať, preto sme tu, preto sme tu dnes. Rozpočtový postup od samého začiatku e, musí byť prerokovaný nielen v rozpočtovom výbore, ale aj vo všetkých ostatných špecializovaných výboroch, ktoré majú dostatočné odborné znalosti a takto dokážu najužitočnejšie prispieť k definovaniu rozpočtových priorít. A ja dúfam, že odteraz sa táto rozpočtová otázka stane kľúčovou otázkou vo všetkých špecializovaných výboroch, tak aby všetky špecializované výbory mohli začať jasne definovať, aké politiky, aké opatrenia, aké programy považujú za tie hodné úsilia v kontexte stratégie 2020 a na to, aby boli prioritami rozpočtu 2012 Patrí sa, patria sem napríklad programy, ktoré patria do kompetencie tejto, tohto výboru. Takým programom je aj program Heading, ktorý je najviac nedostatočne financovaný. A v rozpočte vidíme určité úzke miesta, napríklad v otázke fondov na to, aby naše kroky boli aj dôveryhodné, aby sme mali potrebnú pružnosť a preto potrebujeme rozpočet, ktorý dokáže reagovať na e, zmeny situácie, na otázku dopytu. Potrebujeme definovať teda, aké priority by chcelo mať EU zahrnuté v rozpočte na budúci rok a e, tam majú pomoc špecializované výbory. Potom máme lehotu na prípravu pilotných projektov v úvodnej fáze. Tieto predstavujú dôležitý krok pre parlament, pretože vyjadrujú našu, naše právo iniciatívy a toto nám umožňuje mať určitú pružnosť. Tieto pilotné projekty sú neoddeliteľnou súčasťou obmedzených fondov, ktoré máme k dispozícii tieto projekty predstavujú prvý úvodný krok v našom úsilí implementovať tie ciele, ktoré sa budú definovať. A vyzývam vás, aby ste sa pozreli na projekty, na metódy, ktoré boli navrhnuté, aby sme sa dohodli, či ich budeme sledovať alebo nie. Potom je tu lehota 20. apríl, dokedy komisia oznámi svoj návrh rozpočtu a to umožní parlamentu pozrieť sa na to v svetle týchto priorít a potom môžeme uviesť svoje zmeny alebo priority v rámci jednotlivých kapitol a efektívnejšie pracovať, pretože budeme mať politicky zadefinované naše ciele. Preto vás žiadam, aby ste sa zaoberali otázkou rozpočtu, aby sme mohli jasne definovať, aká bude stratégia tohto výboru v rámci jeho pôsobnosti. Týmto dokážeme dosiahnuť ciele, ktoré boli stanovené? Ja chcem najskôr poďakovať našej spravodajkyni za rozpočet, ktorá nám načetla všeobecný rámec, v rámci ktorého sa bude naša diskusia odvíjať. Ja by som jej chcel oznámiť naše priority v oblasti rozpočtovej politiky a pokiaľ ide o rozpočtovú, o rozvojovú pomoc. Mám také, sú tam také dve časti. Prvá je samotná politika, druhá, ča, druhá pripomienka sa týka metód. Pokiaľ ide o priority, e, ktoré chcem navrhnúť v našom výbore, to sú nasledovné priority. Všetko, čo sa týka e, zjemnenia dopadu klimatických zmien na rozvojové krajiny. Treba, aby to boli dodatočné peniaze, e, pretože Netreba zbytočne opakovať, že e, to treba vlastne tieto prostriedky neustále poskytovať. Komisia nám už na túto tému odpovedala, že môže ubezpečiť všetkých tých, ktorí vlastne tam mali nejaké pochybnosti a štát, členské štáty Európskej únie E, sa na problematiku dívajú tiež takýmto spôsobom, takže my sa nechceme znova dotýkať otvorenia jednej z našich priorít. To znamená, že my musíme prinášať čerstvé peniaze, aby sa zmiernili dopady klimatických zmien na rozvojové krajiny. Po druhé, opatrenia, o ktorých som spravodajcom, e, pomoc v banánovom sektore, tam tiež je potrebná dodatočná pomoc, lebo inak budeme penalizovať E, tie e, nástroje rozvojovej pomoci a z môjho stanoviska to je kompenzácia toho situácie, ktorá vznikla v krajinách HKT, pretože oni stratili svoje výhody e, obchodných preferencií, takže my nemôžeme penalizovať finančné nástroje rozvoja takýmito opatreniami. Po tretie, treba opäť zamerať e, politiku spolupráce, rozvojové spolupráce na prioritné oblasti. A vlastne naše diskusie, ktoré sme mali ohľadne opatrenia aplikácie Development e, Cooperation Instruments, tak napríklad sme skonštatovali, že Brazília už nepotrebuje peniaze e, z fondu rozvojovej pomoci, pretože Brazília sama môže financovať svoje potreby boja proti chudobe, pretože má dostatočné množstvo zdrojov svojou, e, e, vo svojej ekonomii, ktorá má neuveriteľný potenciál rastu. Takže je potrebné, aby všetky tieto, e, e, tieto nástroje sa v tak napríklad tu nás skončilo, skončilo s nimi a treba vylúčiť z toho všetkých tých, ktorí dosť peňazí generujú na internej úrovni. Tretia časť, finančné transakcie. Myslím si, že aj tam treba jasne povedať, že sa nemôžeme dotýkať cieľa financovania 0,7 HDP to musí zostať eh, akýsi aký a princíp permanentnej činnosti EÚ. Treba dosiahnuť tento výsledok eh, do roku 2015. Ak nie, tak eh, sa to stane synonymom akéhosi prerušenia tejto politiky a my si to neželáme. Piata priorita. Všetko je to v rámci humanitnej činnosti a civilnej ochrany. Lisabonská zmluva nám dáva nové príležitosti a aj tam treba zospoločenštiť e, zdroje, ktorými disponujeme na európskej úrovni a v členských štátoch. To by nám umožnilo veľké úspory na jednej strane a na druhej strane e, väčšiu účinnosť. Šiesta priorita e, udržiavať financovanie Medzinárodného fondu boja proti ajcu, tuberkulóze a ďalším chorobám. Treba povedať, že tu na niektorí prispievateľia E, pochybovali o svojej disponibilite, pretože sa ukázalo, a to musím povedať, že globálny e, fond boja, on sám to odhalil. Niekto z tohto fondu boja proti ajcu e, prekvapil jedného z poberateľov, ktorí teda tieto peniaze nenakladal s nimi náležite. E, takže ja opakujem, čo som povedal dnes ráno. My nerobíme nič bez rizika v tejto oblasti. Takže teraz ide o to, aby sme vedeli, že či tento svetový fond dobre reagoval na túto situáciu. Ja si myslím, že áno, lebo odhalenie E, nám poukazuje na potrebu existencie kontrolného systému. Lebo inak bude možné pochybovať o dôveryhodnosti týchto opatrení. Druhá časť sa týka metód. Pani spravodajkyňa už hovorila o kapitole 4 na, z nášho hľadiska nevyužité peniaze by sa nemali vrácať do členských štátov, ale mali by sa E, alokovať tam, kde je ich najväčšia potreba. Po druhé, metóda a administratívne výdavky treba, aby EÚ bola schopná aplikovať a vykonávať svoju misiu adekvátne svojim zdrojom. To je veľmi taká elementárna požiadavka, ale je to veľmi dôležité a náležité. A posledný bod Myslím si, že sme premeškali príležitosť, keď došlo k fúzii eh, generálneho riaditeľstva eh, rozvojovej pomoci s INKO. Ja si myslím, že tieto kroky mm, nie sú zle vlastne podložené, ale myslím si, že v komisii by bolo potrebné vytvoriť bunku, nezávislú bunku štúdií o rozvojovej pomoci a že tá by nám potom mohla prispievať svojimi príspievkami ohľadne teda už výkonnosti už existujúcich organizmov a orgánov a mohla by prispieť k rozvoju e, rozvojovej politiky s takými solidnými vedeckými e, údajmi. Takže to sú moje pripomienky k tejto témy, e, k tejto téme, ktoré chcem predložiť, aby a dúfam teda, že naša spravodajkynia ich bude absorbovať a ja ju ešte chcem pozdraviť. Ďakujem, pán Deva, vy ste si požiadali o slovo, nech sa páči stručne. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi dobre, že tu pani Bazne prišla a nás teraz informovala už tak skoro o tom, aké sú jej názory na rozvojový rozpočet. Som veľmi rád, že to má aj Charles na starosti, ktorý to určite zodpovedne zvládne. Mňa znepokojuje, že ne, sme sa nepozreli na to, čo sme dosiahli alebo nedosiahli za 10-20 rokov, pretože v tejto hre sme už možno aj 35 rokov. A keď si pozrieme na svet týchto 35 rokov a na to, na čo sa využili peniaze daňových poplatníkov EÚ, tak minuli sme niečo ako 500 miliard eur na rôzne rozvojové ciele. Pomáhali sme najchudobnejším ľuďom sveta a na zmiernenie chudoby, ale na konci tohto obdobia 35 rokov a 500 miliard eur, tak čo vidíme? Vidíme, že bieda je tu stále, je veľká a nezameriavame sa na všetky oblasti sveta, napríklad Vietnam, Tajsko, Indonézia alebo Čína. Náš dôraz nebol v tomto smere a neboli sme tam tak zapojení. A vidíme, že 380 miliónov ľudí žije v chudobe v Číne. Milióny ľudí, a pomohlo sa im. Milióny ľudí mali pomoc a opustili chudobu vo Vietname a v Indonézii. Indonézia je rastúca ekonomika. Uh, hrubý domáci príjem vzrastol na 780 miliard za 6 rokov s malou pomocou od nás, takže my nemáme e, dôkaz o tom, že či sa z biedy dostali s našou pomocou alebo bez našej pomoci. A či by boli zostali v biede, keby našu pomoc nemali. Takže čo, jednoducho prežili? To neviem. Myslím si, že potrebujeme nejakú dlhodobú analýzu toho, čo chceme urobiť a potrebujeme nejaké návrhy rozpočtu na neviem, 4 roky, 6 rokov a podobne. Takže ide o to, že či v tejto diskusii sa môžeme zamyslieť na náš dopad alebo na e, nedostatok dopadu a či by sa to ľuďom podarilo bez našej pomoci. Slovo má komisia, pán Martin. Um, thank you, Madam Chair. I can be uh, very brief. Budem veľmi stručný, pani predsednička. Vítame túto debatu. Urobili sme si poznámky z toho, čo výbor zaujíma Tešíme sa na dobré vzťahy so spravodajcom. Veľmi čas, že tie najúspešnejšie rozpočtové aktivity sú tam, kde dokážeme dobre spolupracovať so spravodajcom a zobraziť e, si niektoré e, e, problémy. Komisia ešte stále finalizuje naše otázky a vidíme e, ešte potrebu pokračovať v diskusii, aby sme spresnili náš rozpočet, ale zatiaľ sa vám chcem poďakovať za všetko, čo ste pre nás urobili. A ďakujem ešte raz. Madame e, e, Balsani. Pani Balsani, želáte si ešte niečo doložiť? Ďakujem veľmi pekne za tieto dôležité myšlienky, ktoré ste tu zdôraznili a prepojenie na stratégiu 2020. Hovorili ste aj o boji proti trestnej činnosti, chudobe. Ďalšia dôležitá vec bola tiež e, otázka potreby ďalších zdrojov, ako aj nedocenenej potreby presunu e, prostriedkov z jednej rozpočtovej kapitoly do inej, pretože niekedy to len implikuje politické kroky, akciu. Niekedy je potrebné prehodnotiť priority. Možno, že naše politické aktivity dokážeme e, prehodnotiť. To sú všetko veci, ktoré potrebujeme tu na ešte zdôrazniť a rozpracovať. Ako som povedala, tento postup je na začiatku, mal by sa realizovať v úzkej spolupráci medzi špecializovanými výbormi a chcem sa všetkým poďakovať za príspevky. Ďakujem, pán Görenc, želáte si to uzavrieť. Ďakujem. Ja by som chcel zdôrazniť len jeden bod. Pán Deva trval na potrebe hĺbšej analýzy problematiky e, rozvojovej pomoci vzhľadom na priemerné výsledky, e, ku ktorým dochádza v niektorých krajinách. Chcem vám poskytnúť niektoré číselné údaje. Myslím, že sa tu už o tom hovoril. Medzi 1981 a 2011 rast HDP vo svete bol okolo 19 biliónov dolárov. A iba 2 z tejto sumy e, vytvárania novej, nového bohatstva prišlo k tým najchudobnejším. Inak by sme nemali e, milióny ľudí, ktorí žijú z dvoch dolárov na deň. Ja viem, že my tento e, problém rozpočtovými prostriedkami nemôžeme vyriešiť, ale to je interpretácia nekoherentnosti politiky Spomínam si na správu Žoli, ktorú sme na poslednej plenárke schválili. E, menové otázky, finančné toky, korupcia, ktorá e, veľmi ovplyvňuje uvedené aspekty, inštitucionálna kapacita týchto krajín a korupcia je vlastne výsledkom všetkých týchto e, faktorov a myslím si, že preto, aby sme mali väčšiu istotu e, v spôsobe, akým tento problém riešime, by sme Mm, možno je to len nejaká ilúzia alebo utopia, ale mali by sme mať nejaké vedecké podklady, aby sme tomuto fenoménu mohli e, čeliť. Niekedy sú naše e, názory e, rozdielne na základné číselné údaje, ktorými disponujeme. Takže to nie je jediný aspekt, ale myslím si, že na tom by sme mali pracovať a tam E, to plne podporujem všetkých, ktorí s tým súhlasia. Ďakujem všeobecnej spravodajkyni, generálnej spravodajkyni. Ja požiadam komisiu, ak, že či teda môžem e, naďalej pracovať na tejto bezpečnosti, na prioritách a na metódach. Ak vo výbore nebudú pripomienky, tak my budem naďalej teda veriť, že som schopný povedať, že vlastne budú tieto priority prijaté. My sme začali, treba si uvedomiť, že sme len na začiatku celého procesu. Merci beaucoup. Ďakujem a teraz prejdeme k poslednému bodu dnešného dopoludnejšieho programu, bod 10. Budúca spolupráca e, s neštátnymi aktérmi a miestnymi orgánmi ako viete, štrukturovaný dialog s neštátnymi orgánmi a národnými miestnymi orgánmi je vlastne cieľom zvýšenia efektívnosti. Aby sa zlepšila teda efektívnosť všetkých faktorov, ktoré vlastne sú e, určené na túto spoluprácu. Efektívnosť medzinárodnej pomoci dáva občianskej spoločnosti a miestnym orgánom novú úlohu, ktoré sa neobmedzujú len na aplikáciu projektov, ale umožňuje takisto aj formuláciu a stanovovanie rozvojovej politiky. Účasť občianskej spoločnosti a miestnych orgánov je veľký e, krok vpred e, smerom k demokracii. Parížská deklarácia predpokladá e, zosúladenie z politík donátorských krajín s príjimateľskými krajinami a partnerskými. A treba to vypracovávať e, v demokratickej atmosfére občianskej spoločnosti a vlastne treba tam zapojiť aj neštátne aktérov a miestne orgány. Chcem sa poďakovať komisii, že tento proces otvorila v rámci kvadrilógu Európska komisia, parlament, členské štáty EÚ a organizácie občianskej spoločnosti a miestne orgány, e, tak v EÚ, ako aj v partnerských krajinách. Pán Balios DŽ Devko v komisii nás i hneď oboznámi s výsledkami tohto širokého e, procesu e, a s jeho budúcimi perspektívami. Nech sa páči, dávam vám slovo. Yes, sir. Dobré ráno. Pani predsednička, dámy a páni, poslanci, dovolte, aby som sa najprv poďakoval Európskemu parlamentu za podporu v tomto procese, ako aj za účasť viacerých poslancov v rôznych pracovných skupinách ako aj za účasť na regionálnych seminároch. Táto účasť bola veľmi častá, veľmi interaktívna, veľmi dynamická a skutočne obohatila kvalitu našej diskusie. Taktiež sa chcem poďakovať pani predsedničke za to, že bola v januári na našom zasadnutí a mohli sme tam rozvíjať náš dialog. Ako ste si už, pani predsednička, všimli, náš dialog je iniciatíva, ktorú spustil komisár Pilba v marci 2010, aby sme si prebrali zapojenie e, organizácií občianskej spoločnosti v takomto dialogu, ako aj na e, tomto kvadri dialogu. A mali sme tam spoločné a mohli mať spoločné debaty, ktoré boli veľmi často veľmi odborné, technické. Chcem tiež pripomenúť, že otázka neštátnych aktérov miestnych samozpráv na rozvoj, a ich účasť na rozvojovej spolupráci nie je len otázkou toho, ako dostávajú peniaze mimovládne organizácie, ako realizujú projekty. Táto otázka je podľa nás oveľa dôležitejšia, oveľa širšia. A posledný vývoj v Afrike a na Blízkom východe nám to všetko pripomína vidíme, že žiaden vývoj sa nemôže začať bez účasti spoločnosti a organizácií občianskej spoločnosti. Toto je realita v Európe, toto je realita všade na svete. A niekedy musím povedať, že zabudáme na, ten, na túto základnú zásadu. Uh, Takže diskusia začala preto, aby sme vytvorili priestor na dialog v Bruseli ako aj na regionálnej úrovni. A potom to nasledovala e, e, časť kritických správ Hovorilo sa o rôznych hodnoteniach a kanáloch hodnotenia. Boli tu komentáre parlamenta k abs- a parlamentu k absolutóriu v predchádzajúcich rokoch, napríklad v roku 2008. Takže išlo o to, aby sme naozaj vytvorili také okno príležitosti na konzultácie a dialog, vrátanie hlbokých technických e, debat Zatiaľ sme mali e, debaty v Afrike, v Latinskej Amerike, v Ázii a podobne. My pripájame k tomu aj e, rôzne iniciatívy, kde sú rôzni e, aktéry, ktorí môžu hovoriť o svojich problémoch, o otázke rozvojovej pomoci, zvyšovania povedomia v Európe, aby sme videli, ako podporiť e, pojem chápanie globálneho občianstva a tým aj podporu toho, aby európsky občania vedeli, aké sú rozvojové výzvy. V júli 2010 sme mali trojdňový seminár o otázkach týkajúcich sa demokracie a ľudských práv a úlohy, úlohy občianskej spoločnosti v tomto kontexte. A potom máme ešte konkrétnu iniciatívu, ktorá sa zaoberala úlohou miestnych samozpráv v takej v tomto kontexte. Sú to totiž inštitúcie, ktoré sú najbližšie k občanom a je to pravdepodobne tá úroveň, ktorá najlepšie dokáže zachytiť potreby najchudobnejších v spoločnosti na miestnej úrovni. Pracovali sme v troch pracovných skupinách a toto bolo vždy rovnaké v týchto udalostiach, aby sme vytvorili E, informovanosť, aby sme vytvorili zapojenie takýchto organizácií do spolupráce. Mali sme skupinu o doplnkovosti a vzťahoch s aktívnymi poskytovateľmi pomocmi, pomoci a potom na záver sme mali debatu o e, mechanizme poskytovania pomoci a to bola oveľa technickejšia debata, ale vychádzala z vyjadrenia potrieb e, organizácií občianskej spoločnosti. Takže len aby som zodpovedal na to, čo povedal pán Gorenc, aby sme boli menej skromní, tak chcem povedať, že si veľmi vážime iniciatívu a jej metodiku Sme presvedčení, že sme vytvorili veľmi dobrý, pozitívny, dynamický trend. Začali sme otvorenú diskusiu o úlohe týchto aktérov a v súčasnosti predpokladáme, že viac ako 800 účastníkov sa určitým spôsobom e, zúčastnilo tejto debaty. Táto debata a celý proces boli veľmi kladne hodnotené a všetky tieto správy sú overované aj všetkými aktérmi. Pravdepodobne môžeme povedať, že je to prvýkrát, čo komisia a všetci ostatní aktéry podporovaní Európskym parlamentom sa zapájajú do takejto otvorenej debaty s organizáciami, občianskej spoločnosti. A toto nie je samozrejme vyjednávacie fórum, ale všetky dôsledky tejto diskusie, tohto dialogu budú mať z nášho pohľadu veľký dopad na budúcu e, formu činnosti občianskej spoločnosti a miestných orgánov. Vrátane, ako dúfame, diskusie E, o viacročnom finančnom rámci a taktiež aj pri našom spôsobe určovania ďalšieho postupu na ďalšom fóre na, vysokom úro- na vysokej úrovni. Čo sme sa ale navzájom naučili? Myslím si, že keď poukážem na diskusiu na závery pracovnej skupiny 1, tak vidíme tu na to vyjadrenie potreby posilneného politického dialogu. Ten potrebujeme na to, aby sme mali dialog medzi CSO a rôznymi partnermi v štátnej správe na rôznych úrovniach, ale aj z EÚ, od ktorej ob, e, aktéry občianskej spoločnosti potrebujú viac než len finančnú pomoc, potrebujú priestor na svoje aktivity a súčasne občianská spoločnosť a jej organizácie sa musia zapájať do kritickej analýzy, musia zlepšiť svoj mechanizmus činnosti, svoju dôveryhodnosť, svoje skladanie účtov a podobne. Toto taktiež platí aj pre Európu a ich a miestne orgány, ktoré by, e, teda organizácie občianskej spoločnosti a miestne orgány, ktoré sa zapájajú do tohto dialogu. Naozaj európske organizácie občianskej spoločnosti a miestne orgány potrebujú prehodnotiť svoju špecifickú pridanú hodnotu pri takýchto partnerstvách a súčasne potrebujeme zabrániť konkurenčnému boju s inými organizáciami občianskej spoločnosti na miestnej úrovni o fondy. Ako viete, máme niekoľko dôvodov, prečo európske mimovládky organizácie občianskej spoločnosti sú tie, ktoré dostávajú väčšinu prostriedkov určených, povedzme, na e, podporovanie činnosti e, e, v rámci tematických programov pre neštátnych aktérov. Súčasne donory si musia premyslieť svoju zodpovednosť, premyslieť svoje systémy, rôzne aktivity, vrátanie možností podporiť, kde je to vhodné, dlhodobé procesy na zmenu. To znamená nielen projektové prístupy, ale niečo, čo je dlhodobejšie. Pokiaľ ide o efektívnosť pomoci, pracovná skupina 2, tieto organizácie majú svoju vlastnú zodpovednosť na to, k tomu, aby prispeli k e, efektívnejšiemu vývoju a trvajú na tom, že je potrebné strážiť možnosť konať nezávislým spôsobom. To chápanie konania a vlastnom rámci a takto samostatne nezávislo je to, čo tieto organizácie naozaj žiadajú a na čom trvajú. A tento nezávislý spôsob by mal byť rešpektovaný aj vtedy, keď sa dejú veci, ktoré nie sú v súlade s tým, čo by si predstavovala vláda. Potrebujeme posilniť kapacitu nie všeobecne, ale tak, aby e, získané schopnosti, zručnosti umožnili zapojiť sa do e, činnosti s vládou a ostatnými donormi. V Parížskej deklarácii sa poukazuje na dôležité aspekty, z ktorých niektoré nemôžu byť chápané globálne, ale musia sa prispôsobovať konkrétnemu kontextu každého územia. Tu by som chcel práve urobiť tú väzbu na ten, kom, na ten komponent miestnych samozpráv, miestnych orgánov. Je dôležité, aby aktéry konali na územnej úrovni, aby sa začínalo z miestnej úrovne, aby sa dosiahol pokrok a pokiaľ ide o mechanizmus poskytovania pomoci, tak samozrejme musíme upraviť spôsob oznamovania víziev, ale musíme nájsť aj alternatívne spôsoby poskytovania pomoci a výberu príjemcov pomoci, tak aby sme mohli efektívnejšie reagovať na potreby organizácií občianskej spoločnosti. Ďalšie kroky. Na budúci týždeň budeme mať spolu s účasťou niektorých poslancov tohto výboru záverečné rokovanie v marci, zasadnutie v marci. To, túto iniciatívu sme spojili aj s, aj z e, centralizovaných organizácií výboru regionov. To bude práve vtedy ten čas, keď treba skončiť tú debatu a dospieť k hlavným záverom. Dúfame v to, že v Budapešti budeme mať záverečný seminár 17. až 19. mája a že tu budeme mať možnosť spolu so všetkými aktérmi mať e, spoločné finančné hodnotenie. Zamýšľame sa na tým, čo je potrebné. A zaujímavé sa tým, čo tu vysiela dôležité odkazy aj do budúcnosti. A samozrejme, e, spoliehame sa na to, že parlament by sa mohol pripojiť k tomu spoločnému vyhláseniu a to pri príležitosti Budapešťanského seminára, čo určite nie je koncom všetkého, je to len koniec jednej fázy a začiatok novej éry v spolupráci s občianskou spoločnosťou a miestnymi orgánmi. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Pán Neusser, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Nechcem po obsahovej stránke nič doplniť, pretože komisia vlastne povedala všetko. Ale keďže som aj účastník niektorých tých regionálnych seminárov, chcel by som tu vyjadriť duch, v ktorom sa niesli tieto stretnutia. Neišlo len o pracovné skupiny, bolo to aj pred a po konferencii. Jednoducho boli tu zástupcovia občianskej spoločnosti z viacerých krajín, ktorí ho medzi sebou mm, prepojili. Bolo teda citeľné, že je to obrovská šanca pre Európsku úniu a pri tom poslednom regionálnom semináre, seminári to bolo e, práve v čase egyptského prevratu a my sme spolu so zastupcami občianskej spoločnosti videli, aký je dôležitý tento proces občianskej spoločnosti a jeho podpora v týchto krajinách. A nie preto, že sedí vedľa mňa, ale preto, že som to e, zažil. Chcem poďakovať pánovi Bakliovi, pretože skutočne veľmi odhola, odhodlane e, propagoval tento štrukturálny dialog a on so svojím tímom na tom boli veľmi aktívne účastní a som naozaj zvedavý na tú poslednú schôdzu, ktorá bude v Budapešti. Myslím, že sme už obrovský pokrok e, dosiahli aj teraz v rozvojovej spolupráci. Ďakujem pekne. Pán Deva, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pán Baglio za vašu prezentáciu. Je veľmi zrejme, že ste oddaní tomuto procesu a chcete, aby bol proces transparentnejší. Mám jednu otázku. Keď by sme odstránili chudobu vytvorením bohatstva, vytvoríme bohatstvo, pretože máme aktérov, ktorí vedia, ako ho vytvoriť, tak by ste mohli toto bohatstvo rozdielovať vo vašej definícii občianskej spoločnosti máte zahrnutých aj ľudí, ktorí podnikajú, ktorí sú podnikateľmi, ľudia, ktorí začínajú podnikať. Uvažujete o tom, ako napomôcť proces e, tvorby bohatstva, vytváraním nových podnikov, otváraním bankových účtov. Máte ľudí, ktorí vedia, ako viesť podvojné účtovníctvo, máte nejakú registráciu majetku, komerčné, obchodné práva a tak ďalej. Toto všetko je totiž základnou súčasťou zmierňovania chudoby. A ja chcem vedieť, či všetky tieto veci a týchto ľudí, ktorých ja považujem za vitálne zložky vytvárania bohatstva do svojej definície občianskej spoločnosti. Teraz pani Klie. Ďakujem veľmi pekne a ja chcem zablahoželať komisii za túto veľkú iniciatívu, ktorá bola veľmi dôležitá a teším sa e, na to, že môžeme, budeme môcť raz využiť v jej výsledky aj v našej tvorbe politiky v parlamente. Je to len prvý krok samozrejme a teraz začína nová éra, nová éra, ktorá, sa, e, ktorá bude poučená z tohto štrukturálneho dialogu a potom pokračuje v ňom a ja sa chcem spýtať, či už máte predstavy o tom, ako v tom pokračovať, pretože to je niečo, o čom hovoríme pri rozpočte na rok 2012 a podobne. A ja chcem teda vedieť, či máte nejakú predstavu o tom, ako by sa toto dalo momentálne pres, e, e, presadiť, presunúť, ako by sa dalo to schopky preskúmať. Pán Kostres Lastra. Ďakujem, pani predsednička. Ja chcem poblahoželať komisii, pretože táto prezentácia je veľmi zaujímavá. Myslím si, že aj to, čo sa realizuje, je veľmi zaujímavé. A budúcnosť tejto iniciatívy nás veľmi zaujíma. Mám však jednu otázku k občianskej spoločnosti. Keď hovoríme o občianskej spoločnosti, Niekedy hovoríme o organizovanej občianskej spoločnosti e, typu ECOSOC, teda e, podnikateľi a tak ďalej. To sú organizované skupiny, s ktorými vlastne sa stretáme a vedieme s nimi dialog. Ale existuje ešte iná občianská spoločnosť, ktorá nie je takáto organizovaná ale ECOSOC má veľmi dôležitú úlohu, výbor regiónov takisto v celej tejto oblasti s lokálnymi agentami takisto má veľmi dôležitú úlohu z hľadiska koordinácie práce v tejto oblasti. A my môžeme súhlasiť s tým, že to je veľmi zaujímavá zložka tohto štrukturovaného dialogu. A aká bola úloha ECOSOCu a výboru regiónov? a stretali sme sa s nimi, vymieniali sme si skúsenosti s nimi, poučili sme sa z toho. Ďakujem. Pán Bageo, nech sa páči na záver slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za veľmi milé slova Eh, oceňujúce tento proces. Ale myslím, že to je pozitívny výsledok našho spoločného úsilia. Nie je to len komisia, ktorej treba blahoželať. Je to, mm, sú to všetci aktéry, ktorí prispeli k tomu, aby ten eh, proces bol úspešný. Pánovi Devovi by som chcel na jeho pripomienku odpovedať. My sme sa snažili zapojiť všetkých aktérov občianskej spoločnosti, ktoré zohrávajú úlohu vo vývoji. Napríklad obchodné komery, komory, ktoré sa zúčastnili celého procesu. Ke, okamžite to bolo možné, prizvali sme aj asociácie zamestnávateľov. Bohužiaľ, na európskej úrovni Business Europe e, sa nezúčastnila, ale dúfame, že sa čoskoro k nám pridajú. A okrem toho sme sa snažili pomôcť organizovanej občianskej spoločnosti vo všetkých jej zložkách. Čiže nejde len o diskusie s mimovládnymi organizáciami, to musí byť veľmi jasné. Medzi tými aktérmi, ktorí sa na celom procese podielali, máme zástupcov um, spolupra- po, po, hnutia spolupráce, ktoré sa e, špecializuje na ekonomickú spoluprácu ako aj sociálne hodnoty. E, máme tam zástupcov nadácií, máme tam zástupcov politických nadácií, napríklad sieť UNOP. Máme tam tiež e, niekoľko aktérov, na základe ich územnej príslušnosti, ktorí sú veľmi aktívni. Takže snažíme sa mať čo najširší, čo najširší záber, pokiaľ ide o účasť e, organizácií občianskej spoločnosti. E, čo samozrejme nezmenšuje hodnotu a prínos práce mimovládnych organizácií vrátane tvorby bohatstva. Čo sa týka budúcnosti, je jasné, že Nemôžeme tento proces v Budapešti ukončiť a potom sa všetci vrátime domov, to je jasné. Takže pracujeme na niekoľkých návrhoch, o ktorých budeme diskutovať s našim príslušným komisárom 1. aprílom týždni a pôjde o e, ďalšie kroky. Už e, počas e, pracovnej skupiny na budúci týždeň Ehm, budeme mať dve schôdze, ktoré sa budú venovať perspektívam, teda ďalšej finančnej perspektíve, budú to riešiť príslušní kolegovia, aby účastníci dostali výsledky verejnej konzultácie o finančnej perspektíve a budeme mať príležitosť e, vymieňať si názory s občianskou spoločnosťou, s ďalšími účastníkmi o veľkých tendenciách, ktoré sa tu ukazujú, aby sme zohľadnili aj hlas, hlas z, hlasy z občianskej spoločnosti. Čiže nie je o nejaký rokovací proces, je to proces dialogu. Máme tu veľmi špecifické e, okruhy, e, v ktorých sa tie rokovania vedú aj tu v Európskom parlamente. Čo sa týka špecifickej úlohy prípravu na Busan, e, tam kolegovia pracujú na príprave pozície komisie a dúfam, že EÚ bude mať teda takúto pozíciu, v bude mať prvú príležitosť oboznámiť všetkých kolegov, ktorí sa konkrétne zaoberajú prípravou na Busan aj s výsledkami štrukturovaného dialógu. A napokon pripomínam, že na budúci týždeň štrukturovaný dialóg bude v tom istom čase, ako je s výborom e, regiónu organizovaná e, diskusia a 29. popoludní sa teda budeme venovať e, výlučne štruktúrálnu dialogu. A pred dvomi týždňami sme mali stretnutie s kolegami z Ekosoku, ktorí tiež pripravujú uznesenie k úlohe občianskej spoločnosti v spolupráci v zahraničných vzťahoch e, vo všeobecnosti. Takže toľko som chcel povedať. Po Udapešti po všetkom tom, čo sme v procese dosiahli, sa veľmi rýchlo musíme dopracovať k návrhom komisie, pokiaľ pôjde o ďalšie kroky. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem pekne a ďakujem vám všetkým za vašu intenzívnu pozornosť dnes predpoludním. No týmto prácu výboru prerušíme do 15.00, kedy budeme pokračovať v tejto istej miestnosti. Takže uvidíme sa o tretej.